Good morning, colleagues. Um, so... Dobré ráno, kolegovia. Ospravedlňujem sa za to, že začíname neskôr. Ďakujem kolegom, ktorí prišli na čas, takže začneme s bodom číslo 13. Chcel by som vám pripomenúť, že tu máme aj bod ohľadne Dánska Europolu a potom máme po obede ešte štrukturovaný dialog s komisárom, takže to je iba pripomienka ďalších bodov. Takže začneme s bodom číslo 13. Ide tu o otázku psychoaktívnych látok a spravodajca je Lorenzo Fontana. A vzhľadom na tú lehotu trojmesačnú z rady, koordinátori sa dohodli, že budú pracovať iba v angličtine k tejto téme. Takže sa chcem spýtať, pán Fontana, či by ste chceli stručne prezentovať túto správu, pretože lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je zajtra, stred 25. o 18. Takže pýtam sa pána Fontánu a žiadam ho, aby prezentoval tú správu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Len by som to rád stručne vysvetlil, teda o aké e, témy e, tu e, ide. Táto látka sa nazýva a zvykne nazývať aj Black Mamba MDMB, CHMICA a bola zaradená medzi e, e, psychoaktívne látky. Komisia a členské štáty e, poverili radu, aby sa informovala o výrobe a spotrebe tejto novej látky e, bola zadaná aj štúdia. Ide tu o boj proti zločineckým organizáciám, e, ktoré uvádzajú túto látku do obehu a cieľom je prijať kontrolné opatrenia, ktoré by e, tomu zamedzili. 25. júla e, komisia a rada e, dostali hodnotiacu správu o rizikách tejto látky a je výsledok, že je to agonista kanaboidných receptorov takže e, spadá pod rôzne látky, pred, e, pod tzv. E, syntetické kanabioidy. Od 2014. sa objavuje táto látka ako syntetická droga a bola zistená v 23 štátoch. Táto látka má veľký účinok, kvalita rôznych psychotropných látok, z ktorých sa používa, to to sú legálne látky, e, veľmi e, kolíša. Viedlo to k e, mnohým smrtiam, k umrtiam a v 25 prípadoch k ťažkým otravám. Takže má byť táto látka zaradená na zoznam kontrolovaných látok. Sami sme si tiež robili rešerše na internete a musím povedať, že je to naozaj šokujúce, čo sme sa z internetu dozvedeli o následkoch spotreby tejto látky. E, ide o ťažké újmy pre e, užívateľov, e, újmy trvalého charakteru, pretože táto látka je natoľko nebezpečná. Ďakujem pekne, pán Fontana. Chcem sa opýtať, či sa ešte niekto chce vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Nahradzam tu Marka a Bonyho. Na všetci ostatní kolegovia vrátane mňa sa chceme poďakovať pánovi Fontanovi za prípravu odprezentovanie návrhu tejto správy ohľadne rozhodnutia rady o tejto novej látke MDMB HMICA. Mala by byť predmetom kontrolných opatrení v EU. Pán Fontana navrhuje, aby sme schválili toto rozhodnutie Pán Bonny e, súhlasí. E, bola posúdená táto látka vedeckým e, výborom. Bola detekovaná v 23 členských štátoch. 8, 8 členských štátov hlásilo 28 úmrtia, 25 hm, akutných otráv. Je tam veľký obsah ilegálnych látok, vysoká toxicita a používateľa nevedia, koľko z týchto kontaminovaných látok je v tom produkte, ktorý používajú. Takže tie následky sú nedozerné. A táto látka e, je považovaná za nebezpečnú podľa posúdenia agentúry. E, navrhujeme teda, aby sme schválili toto rozhodnutie, návrh rozhodnutia rady. Mulțumesc, domnule președinte. Am dorit să subliniez Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela povedať, že ten cieľ, ktorý prezentovala rada, záväzky pre členské štáty, ktoré z toho vyplývajú, pokiaľ ide o kontrolovanie týchto opatrení, ak by každý členský štát sa rozhodol, že bude kontrolovať túto látku, to je látka, ktorá je toxická a disponibilná na trhu k dispozícii, tak je úplne jasné, že riziko sa bude stále zvyšovať, ak myslíme napríklad na cezhraničný obchod a potom na možnosť cirkulácie obehu tejto látky z jednej krajiny do druhej v rámci vnútorného trhu. Takisto si myslím, že tu ide o veľmi dôležitý problém z uhla pohľadu mladých. Hovoríme, musíme si uvedomiť, že v Európskej únii veľa mladých konzumuje takéto látky a ja si myslím, že takáto správa je potrebná. Legislatíva špecifická v tejto oblasti je potrebná na to, aby všetky členské štáty uplatňovali kontrolné opatrenia a aj finančné sankcie, pretože jednoducho distribúcia tejto látky ešte stále nie je legálna. Treba urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili vyššiu ochranu našich občanov v Európe, predovšetkým mladých, ktorí sú vlastne tou najrizikovejšou kategóriou. A ja želám veľa úspechov spravodajcovi. Ďakujem pekne, pani Grapini. Ďakujem pekne, pán Fontána. Máme teda lehotu zajtra o 6. A potom to pôjde 31. januára do výbor, takže ďakujem pekne všetkým trom. A teraz prejdeme ďalej k bodu číslo 14 je tu prezentáciu zo strany právnej služby, pokiaľ ide o rozsudok súdu 21. decembra. Ide tu o spoločné prípady. Tieto prípady sa týkajú kompatibility unijného práva, národných predpisov a pokiaľ ide o zadržiavanie údajov pokiaľ ide o prepravu údajov a kde sa tie údaje nachádzajú. Takže teraz hneď dostane slovo právna služba na to, aby mohli prezentovať tieto stanoviska. A slovo dostane pán Mier. Pán Mier, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Takže ja budem dnes prezentovať tie rozsudky eh, E, súdneho dvora z 21. decembra 2016. Tento prípad sa týka zadržiavania údajov, pokiaľ ide o providerov technologických komunikačných služieb a takisto pokiaľ ide o prístup národných vlád k týmto údajom. Išlo tu o dva od separátne prípady a v, prí, v prvom prípade to bola toto prípad Telitu zo, Švédske, zo Švédska a potom druhý prípad Watson a ostatní z Spojeného kráľovstva. Sú tu odlišné národné právne predpisy Švedska a Spojené kráľovstvo, ale otázky, ktoré boli nastolené, boli veľmi podobné. To znamená, súd spojil tieto dva prípady a vydal jeden jediný rozsudok v oboch prípadoch. Oba prípady sa týkali legálnosti, právnosti, pokiaľ ide o zadržiavanie údajov a právny charakter týchto národných predpisov v kontexte európskeho práva, pretože pokiaľ ide o smernica o Eh, dôvernosti údajov, to je smernica, ktorú prijal Európsky parlament. Táto smernica musí byť vnímaná v kontexte charty, takže toto sú tie otázky, ktoré sa venoval roz, súd. A predtým, než budem hovoriť o rozsudku, aby som chcel povedať, že Európsky parlament nepredniesol nejaké pripomienky, takže parlament nebol zúčastnená stranou, takže ja teda popíšem to, čo napísal súdny dvor a čo je v rozsudku a potom môžeme sa vyjadriť k pripomienkám ostatných stran. Takže pokiaľ ide o tie rozsudky, máme tri otázky, kde sa venoval súd tejto téme išlo predovšetkým o záber európskeho práva, predovšetkým pokiaľ ide o smernicu e-privacy, elektronickú súkromnú sféru. A druhá vec, pokiaľ ide o všeobecné uchovanie údajov, ako je povolené na základe európskeho práva. A ďalšia otázka, tá sa týkala podmienok, pokiaľ ide o prístup národných vlád a úradov k týmto údajom. Takže teraz prejdem k týmto trom témam po jednej. Prvá otázka, pokiaľ ide o záber európskeho práva, tu súd veľmi podrobne preskúmal jednotlivé ustanovenia smernice e-privacy a interpretoval túto smernicu v kontexte charty a súd prišiel k tomu, že záber tejto smernice pokrýva nie len otázku podržiavania údajov zo strany poskytovateľov služieb, providerov, ale takisto pokrýva aj otázku prístupu národných úradov k týmto údajom. To znamená, v tomto kontexte súd dáva veľmi širokú paletu tej smernici, alebo právomoci záber tejto práv- smernici, to sa nepovažovalo predtým. že samozrejme viacerí vtedy argumentovali, že to je iba jeden z aspektov, ktorý je pokrytý e, z európskeho práva, to znamená, e, iba pokiaľ ide o tie záväzky providerov, ale pokiaľ ide o jednotný vnútorný trh, aspoň také boli argumenty, že európske právo jednoducho sa netýka, aj pokiaľ ide o prístup vlád a policajných zložiek k týmto údajom. Ale súd to zamietol a preskúmal tú smernicu a e, prijal rozsudok taký, že to pokrýva oba prípady, to znamená aj prístup národných úradov. To znamená, ak je platná táto smernica, tak potom je platná aj charta základných práv. To je veľmi dôležité a je to, priamy, je to v priamom záujme pre Európsky parlament, pretože to je legislatíva, ktorá je takisto príjmaná na Európskom parlamente. A druhá vec, druhá vec to bola otázka na strane zo strany švedských súdov a švedské súdy chceli vedieť nasledovne, že či je možné prijať národnú legislatívu, ktorá by poskytovala všeobecné zadržiavanie údajov a švedské súdy, keď hovoria o všeobecnom zadržiavanie údajov, tak hovoria o tom, že ide o zadržiavanie všetkých e, údajov všetkých užívateľov a týka sa to všetkých prostriedkov elektronickej komunikácie. Takže inými slovami, všetko musí byť vždy zadržiavané alebo skladované a provideri v Švedsku namietli na takéto opatrenia, pretože vlastne ich zavezovali k tomu, aby tieto údaje všetky skladovali a oni vtedy tvrdili, že to je proti európskemu, európskym predpisom, európskemu právu. Súd to preskúmal a vyniesol následovný rozsudok, že všeobecné ukladanie údajov je stanovené článkom 15 smernice e-privacy v kontexte tej charty a takisto sa vyjadril sú v tom zmysle, že to jednoducho presahuje obmedzenia toho, čo je všeobecne potrebné a nemôže sa to vyargumentovať v rámci demokratickej spoločnosti. Nie je to oprávnené. To znamená, takéto širokospektrálne udržiavanie, skladovanie údajov nie je akceptovateľné. Nezáleží od toho, či sú tu nejaké ďalšie zábezpeky, ktoré by jednoducho to podporili. Súd iba hovorí, že to nie je možné a to je veľmi dôležité vyjadrenie, si myslím, takže sadím to do kontextu. Toto nebol na, názor, ktorý veľa ľudí si myslelo. Ide tu skutočne o interpretáciu tých digitálnych e, rozsudkov a viaceré strany interpretovali ten rozsudok o digitálnych právach, oprávneniach s oprávneným spôsobom, rozumným spôsobom. A jeden názor bol taký, že všeobecné udržiavanie údajov je možné v prípade, keď, je, keď sú tu dostatočné záruky, zábezpeky a v tomto prípade generálny prokurátor podporil tento názor názor a hovoril, že sa to môže povoliť, ak tie zábezpeky, zároky skutočne budú dostatočne silné. A takisto sa povedalo, že väčšina strán v tomto prípade takisto e, zazdávali tento argument. Iba menšina, firma Telitu v Švédsku a takisto aj pár menších strán, ktoré podporovali v prípade e, Watson v tom Spojenom kráľovstve, tak e, táto menšina argumentovala tak, že všeobecné zadržiavanie údajov široko, takýmto širokospektrálnym záberom jednoducho nemožné odhľadnúť od toho, aké sú, aké sú tie zábezpeky. A súd jednoducho podporil ten názor menšiny. A teraz sa celkom jasne povedalo, že v rámci toho predchádzajúceho rozsudku sa hovorilo to, že všeobecné zadržiavanie údajov nie je jednoducho akceptovateľné vzhľadom na európske právo. Takže to sú veľmi dôležité e, body a súd ďalej pokračoval v tom zmysle, že hoci e, takéto výlučné zadržovanie údajov nie je možné, zacielené udržiavanie a zber údajov je možný. A teraz sa musíme pozrieť na to, čo je takéto zacielené zbieranie údajov. A súd povedal, že to musí vychádzať z objektívnych kritérií, z objektívnych dôkazov, takže napríklad Takisto súd povedal, že e, cieľený zber údajov sa môže obmedziť na, určité, na oblasť alebo určitých spotrebiteľov. Ale to je teraz nový prípad, pokiaľ ide o cieľený zber údajov. To sa predtým neobjavilo, to treba takisto povedať. A teraz pokiaľ ide o tretí a finálny bod, pokiaľ ide o prístup národných úradov k týmto údajom, tak tu súd vychádza z toho, predpokladu, že iba cieľené udržiavanie údajov môže byť akceptované, ale potom je tu ešte stále otázka, že kedy národné údaje môžu pristúpiť k takýmto zadržiavaným, ukladaným údajom a takisto súd vychádza z predchádzajúceho rozsudku, pretože tu už bolo stanovené, bol stanovený zoznam podmienok, ktoré musia dodržiavať národné úrady. To znamená, špecificky povedané, národný úrad musí požiadať rozumným spôsobom o takýto náhľad do údajov od súd alebo patričný orgán a e, všetky tie podmienky, ktoré sú, sú stále v platnosti, sú záväzné, to znamená, každú z tých podmienok treba dodržať, pretože niektorí v tom prípade argumentovali tak, že nie sú tu všetky potrebne dôležité, že to treba vnímať v kontexte, treba to dovyvážiť, niektoré sú silnejšie, niektoré menej, ale súd povedal, že každá z tých podmienok je dôležitá, takže to je takisto veľmi dôležité objasnenie tej situácie, predovšetkým pokiaľ ide o potrebu toho, že treba kontaktovať sudcu a vyžiadať si povolenie na to, aby mohol byť prístup týmto údajom povolený. Ale súd ide ešte jeden krok ďalej a dokonca stanovil ďalšie podmienky, ktoré sa predtým neobjavili, pokiaľ ide o Digital Rights Island rozsudok. Takže dva príklady týchto dodatočných. To znamená, prístup môže byť povolený Národným úradom e, iba ako všeobecné pravidlo, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa týka individuí, jednotlivcov, kde je podozrenie, že sú zaangažovaní do vážnych kriminálnych aktivít. To znamená, národné úrady musia žiadať údaje pre podo- ohľadne podozrivých a to je taká nová podmienka v tomto kontexte vlastne Takisto súd sa odvoláva k predchádzajúcemu e, rozsudku zo súdu pre ľudské práva, Ide tu o prípad Sacharov, takže to takisto treba spomenúť. A ďalší bod, ktorý by som takisto chcel spomenúť, a opravím ďalšiu pozornosť na to, súd spomína, že ako náhle sa ukladajú údaje, zbierajú údaje, tak národné údaje musia informovať tie osoby, ktoré sa to týka, ak to neohrozí e, vyšetrovanie. A to sa robí v tom prípade, aby tí, ktorí sa to týka, mohli uplatniť e, opravný prostriedok tu sme mali prípad TREMS v minulosti, pokiaľ ide o právne prostriedky, takže týmto spôsobom súd vlastne takýmto spôsobom pristúpil. Toto sú opatrenia, ktoré môžeme očakávať, ale súd celkom jasne povedal, že tieto podmienky vrátanie tých právnych podmienok musia byť dodržiavané aspoň. Takže na záver by som povedal už iba toľko, že podľa môjho názoru je veľmi dôležitý tento rozsudok a objasňuje vlastne záber smernice e-privacy. To je správne, ako takisto hovorí, že smernica e-privacy ako aj charta v podstate sú proti tomu, aby sa vo všeobecnosti zbierali všetky údaje, ale cieľený zber údajov je možný. A na záver sú takisto hovorí, že pokiaľ ide podmienky pri, pre národné úrady, pokiaľ ide o prístupnýmto údajom, e, týka sa to prechádzajúcich rozsudkov aj ďalších podmienok, ktoré som spomenul. A na záver by som ešte povedal nasledovné. Je veľmi zaujímavé si uvedomiť, že súd opätovne sa týka prípadových prípadov Štrasburského súdu, ale to nie je nič nové. Súd to vlastne robí opakovane, aj pokiaľ ide o prípad Digital Rights Island. A tu vlastne boli aktualizované tie odvolávky, pokiaľ ide na tie najnovšie rozsudky zo Štrasburgu, pokiaľ ide predovšetkým o prípady Sacharov, kde išlo o dohľadné opatrenia, pokiaľ ide o Rusko a ďalšie, ktoré sa týkali zasa Maďarska. Takže to je takisto niečo, čo sme si uvedomili už v minulosti, keď sme hovorili o tejto otázke pred tromi rokmi, pokiaľ ide o Digital Rights Island a rozsudok tohto prípadu. Ale myslím si, že je úplne jasné, že vlastne prípadové právo e, v Luxemburgu a Štrasburgu sú zosúladené, takže to je dobré. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Máme tu jasné mm, vysvetlenie, ktoré ste nám predniesli, pokiaľ ide o zber údajov a využívanie týchto údajov, to je veľmi napomocné. A na záver sa spýtam, či sa chcú vyjadriť e, poslanci, či majú nejaké otázky, pretože je veľmi jasný rozsudok. Niekto by sa chcel niečo spýtať, alebo vyjadriť sa k tomu, čo sme tu počuli. Ja si myslím, že je ten rozsudok úplne jasný. Pani Krace Bild žiadala o slovo, potom Birgit Cipar. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja skutočne veľmi oceňujem toto právne objasnenie je úplne jasné, že pokiaľ ide o e, pokiaľ ide o, to, o ten vyjadrenie sa súdu proti všeobecnému zberu údajov, tak tu bolo určité právne vákum alebo aspoň právna neistota a fragmentácia, kde vlastne každý členský štát mohol vlastne zrušiť tie predpisy, ktoré sa týkali prijatia e, alebo aproximácie práva na základe tej smernice na základe tohto rozsudku, ak som teda správne pochopila to, čo ste povedali. Takže momentálne máme problém, pretože súd vlastne povedal, že nie je tu všeobecný záväzok pre telekomunikačné podniky, pokiaľ ide o všeobecný bezpodmienečný zber údajov, ale na druhej strane vlastne členské štáty momentálne robia čokoľvek chcú, takže v tomto prípade e, v Švédsku, aj pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, to je iba signál toho, že momentálne vlastne riešia súdy tieto problémy a dávajú určitú právnu zábezpeku. A nie je to právo, ktoré by to malo urobiť predpis. Ja si myslím, že to je problematický prístup na národnej úrovni, aj pokiaľ ide o výmenu informácií v takéto dôležitej téme. A ja si uvedomujem a rozumiem, že musíme dodržiavať to, aké sú rozsudky súdov, aké je tu proporcionalita a ostatné princípy. A podľa mňa je veľmi dôležité, aby komisia predložila nový návrh, že čo sa dá urobiť v prípade boja proti vážnej kriminalite v tejto oblasti, pokiaľ ide napríklad o hrozbu pre verejnú bezpečnosť, na to, aby sme mali harmonizované európske predpisy ohľadne zberu údajov a mali takýto právny rámec, aby tu nedošlo k tej fragmentácii, ako zažívame dnes. Ďakujem. Ďakujem, Birgit. Birgit Cipel. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať za toto objasnenie. Súhlasím s kolegyňou pani Kuracou, aby eh, minúty e, som bola trochu zmetená e, po tomto e, rozsudku. Vidieť, že toto právo už neplatí, národné právo, ktoré bolo vytvorené len preto, že máme toto európske právo, že stále existuje a nikto to nekontroluje. To predsa nemôže byť pravda. To je predsa v všeobecnom záujme. Tam je medzera nielen pokiaľ ide o uchovávanie údajov, ale možno aj v iných oblastiach máme konflikt s európskym európskymi smernicami. A ak tieto smernice európske zrušíme, to národné právo stále existuje, takže tam je e, právna neistota a hľadne právneho základu, takže preto sme radi, e, že e, prišlo toto vysvetlenie. Vítam tieto informácie. Eh, pokiaľ ide o presadzovanie práva toho času, eh, nevytvárame len stále viac data eh, báz, ktoré boli vytvorené pre rôzne účely, ale teraz ich vytvárame a tvoríme. A áno, orgány presadzovania práva by mali mať prístup do všetkého. Hovoríme o interoperabilite medzi nimi a myslím si, že toto rozhodnutie zdôrazňuje to, čo už je tu dané v súvislosti s interoperabilitou. A síce, že potrebujeme jasné pravidla k tomu, že mať prístup do tých rôznych eh, data a báz a prečo by rôzne orgány mali mať eh, prístup. Takže toto len počiarkuje nevyhnutnosť mať jasné pravidla v tejto oblasti. Ďakujem pekne, eh, Birgit. Cornelia. Cornelia, then Sophie. Wunderbar. Um... Ďakujem pekne. Aj ja sa veľmi teším tomuto objasneniu, aj keď vlastne bolo jasné, že to je jasné. E, chcem e, povedať, že tým, e, že tá smernica neplatí, je logické, že keď neplatí, tak už neplatí. A tak sa to teda aj myslí. Nuž, ale dobre, ak to pomôže, tak prosím, nech sa páči, lepšie jeden rozsudok naviac ako príliš málo. Matne si spomínam na rozpravu cieľen osobného uchovávania údajov. Všetko to, čo bolo spomínané, tu si spomínam na vlastné pozmeňovacie návrhy, bolo povedané áno, chápeme, že cieľené uchovávanie údajov je potrebné v prípade nejakého podozrenia, samozrejme. Takže samozrejme si uvedomujeme, že takéto niečo sa diať musí, ale nie v rámci všeobecného uchovávania údajov. Takže je veľmi dobré, že takéto niečo prišlo. A ešte lepšie je, že národné orgány e, s tým, áno, skutočne majú niečo dočinenia. To sa tu e, objasňuje. A to e, bolo prirodzene logické. To z toho jednoznačne vyplýva, ale národné orgány tam nevidia žiadnu potrebu niečo omeniť a konať. Takže to v tomto smere je dobré. Má to aj ďalšie dopady. Má to dopady na našu obľúbenú tému PM PNR. Možno eh, by ste nám mohli povedať, či aj tam vidíte nejaké dopady. Eh, aké by to eh, malo byť. A možno aj komisia mm, by nebolo zle, keby sa vyjadrila, čo sa udeje, keď národné orgány tu eh, budú takto veselo postupovať ďalej, tak ako doteraz. To jednoducho mm, nie je v súlade a musíme požadovať nejaké vyvodenie dôsledkov, pretože veci sú jasné, nemôžeme ich len zahmlievať a snažiť sa nevidieť komisia ako strážkynia zmluvy potom nebola za to zodpovedná. To dúfam, že nechce komisia takto pripustiť. Ďakujem. Kornélia, e, e, samozrejme je tu určitá logika v e, tom, že komisia prišla s týmto návrhom pána komisára sa Tu budeme mať dnes po, po ľudení. Hm. Možno by teda budú, budete sa opýtať aj iné e, otázky, ale možno e, aj e, na túto otázku a na objasnenie tohto vzhľadom na tie ostatné otázky, ktoré sme sa ho už pýtali. Si myslím, že aj táto otázka by bola dobrá, aby sme mu ju položili Sofii. Ďakujem, pán predseda, ďakujem Judy. A pán Ehm, Morfody z právneho odboru. To bola veľmi dobrá prezentácia. Ja som si e, pozerala e, tento e, rozsudok počas dovolenky a naozaj je to veľmi zaujímavé z rôznych dôvodov. Pani Koraca Bild, áno, existuje séria národných rozsudkov v jednotlivých členských štátov, kde akceptujú aj dôsledky, teda nie všetky samozrejme, ale niektoré, a netýka sa to len tohto rozsudku. A je úplne jasné, že národná legislatíva, ktorá nebola zrušená po tom, čo bola zrušená táto smernica, že to predstavuje spôsobuje porušenie európskeho práva. My by sme sa mali pozrieť na e, možné nové, e, teda nie len na nové postupy ohľadne novej smernice, ale na e, mm, nové postupy ohľadne uchovávania dát. Nie je na rozhodnutí komisie rozhodnúť, či európske štáty môžu alebo nemôžu porušovať európske právo. Komisie jednoducho musí intervenovať, ak sa tak udeje. Veľmi živo si e, spomínam, e, keď e, sme schváľovali túto smernicu, ja som nebola jedným z tých, kto ju podporili. Žiaľ, mnoho argumentov, ktoré sú v tomto rozsudku, sú tými argumentami, ktoré sme aj my svojho času predostreli. Používanie osobných údajov v rámci boja proti organizovanému zločinu. Áno, musí to byť zacielené, musí to byť primerané, musí to byť nevyhnutné. Prečo by ste Eh, prečo by človek chcel zachádzať nad eh, rámec toho, eh, čo tu súd urobil. Niektorí teda kritizujú súd, ale súd len koriguje našu zlú smernicu. My sme mali prijať dobrú smernicu, než takú, ktorá musí byť následne zrušená. Tiež by ma zaujímali dopady, ktoré by toto mohlo mať na iné Mm, legislatívne ustanovenia aj na medzinárodné dohovory, to môže mať ďaleko siahle negatívne dopady, e, obávam sa. Čiže by bolo veľmi dobré, keby právny odbor mohol zmapovať e, možné e, dopady na jednotlivé právne predpisy a medzinárodné dohovory, mm, teda aký dopad toto môže E, mať. A pre mňa e, jedným z e, najzaujímavejších záverov radu bola aplikácia charty zákonných ľudských práv. Myslím si, že by bolo užitočné, keby sme sa pozreli aj na dopady tohto konkrétneho záveru, aký môže, aké môže mať dopady na iné situácie, iné prípady. Ďakujem, Sophie. Elaine. Eh, Miller sa pýtam, či sa chce vyjadriť, odpovedať za komisiu. Ďakujem, pán predseda. Eh, veľmi pozorne sme si eh, vypočuli všetky prednesené argumenty. Nemôžem teraz e, e, upresniť e, ten smer, ktorým sa budeme uberať. Toto je veľmi dôležitý rozsudok, ako si všetci uvedomujeme. A samozrejme, ešte stále ho veľmi podrobne analizujeme a prebiehajú diskusie s členskými štátmi. Ako ste povedali, náš pán komisár tu bude dnes popoludní, takže predpokladám, že bude najlepšie, ak by e, sme to prenechali na diskusiu e, s ním. Ale samozrejme berieme tieto pripomienky, e, neberieme ich teda na ľahkú váhu. Komisia áno musí robiť to, čo je v jej kompetenciách, ale toho času sa ešte zaoberáme tými negatívnymi dopadmi a všeobecnými dopadmi tohto rozsudku aj na iné právne predpisy. Takže toľko k tomu, pán predseda. Komisia musí prijať eh, politické smerovanie. Eh, Sophie eh, má pravdu. Tie povinnosti, ktoré má komisia pri porušovaní legislatívy. Ja myslím si, že tieto diskusie sú veľmi dobré, aby sme si teda ujasnili pozíciu predtým, než sa opýtame komisie. Pán, chcete teda požiadam vás, aby ste eh, vyvodili závery, ale ešte Sofia, áno, niekto, eh, ak by ten niekto sa mal opýtať, tak by to mal byť náš, náš výbor. Áno, ja hovorím aj o tom kolektívnom nie, niekom, áno. Mm, eh, my samozrejme, že sa opýtam obvykle, ale sa snažíme nestrácať čas. Pán Miu, nech sa páči eh, o PNR a PNR a E, teda o ďalších e, záležitostiach, na ktoré môže mať tento rozsudok e, dopad. Ďakujem pekne. Tento rozsudok je naozaj veľmi jasný, vieme veľmi presne, čím sa zaoberáme, keď sa pozrieme na ten rozsudok o Digital Rights Island. Mám tu dočinenia s uchovávaním údajov a tento špecifický bod elektronické komunikačné služby. Tam presne vieme, aká je situácia. Je to širšia otázka, síce ako Mm, sa to bude aplikovať nad rámec toho úzkeho poľa uchovávania údajov, e, mm, aké to bude mať e, dopady a odpovedie. Áno, je to e, relevantné. Súd sa veľmi starostlivo zaoberal podrobnými pravidlami, ktoré sa týkajú uchovávania údajov. Pozal sa na smernicu elektronickom chovávaní údajov keď sa pozrieme na rozsudok eh, Digital Rights Island, vždy tomu tak eh, bola. Pokiaľ ide o aplikáciu charty, to je veľmi zaujímavé. To je ďalší veľmi zaujímavý eh, príklad toho, ako by ste mali dobre analyzovať problémy aj z pohľadu charty a tie kroky, ktoré sú tu podniká, sú veľmi jasné. Je to veľmi užitočný model, ako posudzovať takéto prípady. Môžeme ho využiť aj pri iných prípadoch. Možno sa nedopracujeme k tým istým e, záverom. E, súd e, konštatuje, že teraz je na národných súdoch, aby posúdili národnú legislatívu a aplikovali ju v jednotlivých členských štátoch. A tie usmernenia sú jasné, že vieme, ako by sme to mali urobiť. A áno, bude to mať dopad aj na iné oblasti, aj na oblasť PNR, mm, európsku legislatívu a medzinárodné dohovory. A čo potrebujeme je ďalší rozsudok, aby sme sa pozreli na to, ako to bude aplikované na iných, v iných teda oblastiach, ale žiaľ to nebude tak rýchlo. Čakáme na tento rozsudok teda mal by byť v dohľadnej dobe e, e, vydaný. Pokiaľ ide o prípad e, Kanady, tam už prebehlo vypočutie. Sú to tí istí sudcovia, ktorí sa týmto prípadom zaoberajú. Takže ten súd, keď sa zaoberá týmito otázkami, tak má na zreteli oba títo prípady. Myslím si, že to je niečo, o čom dostaneme teda nejaké usmernenia do, do, do budúcnosti. Musíme sa pozrieť na každý jeden e, e, prípad, e, teda od prípadu na prípad. Na to musíme nazerať. Dobre, ďakujem pekne. Budeme sa tým zaoberať ešte aj po obede o tretej. Ďakujem kolegovia za vaše príspevky. A teraz môžeme prejsť k eh, bodu 15, eh, eh, týkajúci sa vytvorenia spoločného zoznamu EÚ o bezpečných krajinách a pôvodu pre účely spoločného postupu pri udelovaní medzinárodnej ochrany. Je to prebiehajúci legislatívny proces 26. februára parlament e, požadoval od EASA e e, odborný posudok o Turecku. 16. novembra EASO publikovalo informáciu o krajinách pôvodu o Turecku, kde zahrnuje informácia o medzinárodnej ochrane, o štatute medzinárodnej ochrany na základe e, požiadavky e, krajín. Tam boli zahrnuté aj, bolo zahrnuté aj 6 e, krajín západného Balkánu a pán Lutin nám dnes bude, teda prednesie príspevky z EAS o Turecku a o krajinách západného e, Balkánu. Samozrejme potom otvoríme diskusiu. E, pán Guillaume, e, pani Guillaume je správodajkynia, takže nech sa páči, pán Lutin, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem. Moje meno je Lutin. Podpracujem v Európskom azylovom podpornom úrade výkonný riaditeľ EASO, pán Carrera, nemohol eh, byť tu. Ďakujeme každopádne za pozvanie. Eh, ide o prehľad eh, krajín Západného Balkánu, Turecko. V mojom prehľade bude určitá informácia o kontexte, metodológia, zdroje použité a potom vyzdvihnem niektoré e, informácie týkajúce sa prierezových otázok. Najprv ku kontextu už sme si trochu vypočuli. Komisia 9. septembra spustila návrh, e, kde ide o Európsky zoznam bezpečných krajín pôvodu všetky západ, krajiny Západného Balkánu a Turecko. 26. februára sme dostali informácie e, e, z Európskeho parlamentu. Takisto 1. apríla podobný príspevok dostali sme príspevok e, z Rady k Turecku a všetkým krajinám Západného Balkánu. Ďalšia priesvítka V našej reakcii som chce vytvoriť informačné správy o krajinách pôvodu k siedmým krajinám, takisto štatistický prehľad o medzinárodnej ochrane v týchto krajinách. Dodám, že sta štatistický prehľad nebol zverejnený, keďže je, vychádza z predbežných údajov EASA. Distribúcia týchto údajov je veľmi obmedzená, ale zdieľala to rada i parlament. Tento prehľad obsahuje kľúčové zistenia žiadostiam, stiahnutým žiadostiam, referenčné obdobie oktober 2015 do septembru 2016. V tejto prezentácii sa zamerám na správy COI. Tých 7 správ COI bolo vypracovaných E, podľa metodológie EASO COI. Informácie sa získali z mnohých zdrojov. Treba zdôrazniť, že v týchto správach EASO e nenačrtáva žiadne politické rozhodnutia. Cieľom je poskytnúť e, základu pre informácie na politické diskusie medzi spoluzákonodarcami. Druhotný cieľ je potom samozrejme podporiť tí, ktorí pracujú na konkrétnych prípadoch. Používali sme e, základné e, referenčné podmienky pre všetkých sedem správ, dotazníky, e, vklad teda členských krajín z júna 2015 a zohľadnili sme i feedback z našich sietí COI Odzrkadľujú sa tu potreby informácií vzhľadom na kritéria, pokiaľ ide o dezignovanie bezpečných krajín pôvodu. Ďalšia priesvitka. Tu vidíme koreláciu, koreláciu medzi jednotlivými uh, smernicami. Treba vysvetliť uh, e, ten, tú argumentáciu Smernica o azylovom postupe sa hovorí, že krajina je bezpečnou krajinou pôvodu, keď na základe právneho stavu, e, výkladu práva, demokratického práva a všeobecných podmienok sa ukazuje, že je tu konzistentne e, absencia prenasledovania v smysle článka 9 smernice, žiadne týranie alebo nejaké e, tresty a hrozby násilia v rámci situácií medzinárodného či vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu. I takisto treba zohľadniť inter alia e, rozsah, do akého ochrana a proti persekúcii sa realizuje. Ide o právny štát, e, bezpečnostnú situáciu a samozrejme ľudskoprávnu situáciu otázkach právnych, ale tiež e, pre špecifické skupiny, ako sú menšiny, novinári, aktivisti, osoby LGBTI, deti, ženy, obete obchodovania a takisto v relevantných prípadoch i e, navrátivši sa utečenci. V septembri 2016 boli tieto e, krajiny vypracované, teda dátumy alebo udalosti po týchto dátumoch nie sú zahrnuté tu bolo potom oznámenie o rozširovaní EÚ komisie z roku 2016, 9. E, novembra a základné zistenia týchto správ sme, e, tej, zistenia z tejto správy sme zapracovali do našich správ. Na základe našeho e, sieťového prístupu k vypracovaniu správ o krajinách pôvodu sme použili výskumné jednotky v členských krajinách a takisto sme používali peer review. Táto priesvitka o tom práve vypovedá, ukazuje nám, ako sme si rozdelili prácu. Na ďalšom, e, ďalšej priesvitke vidíme, e, hoď vám aj nemôžem e, ilustrovať obsah všetkých siedmých správ, tu skôr poskytnujem Eh, ukážem vám tie prierezové témy, ktoré sa nachádzajú vo všetkých siedmých eh, správach, vo všetkých siedem krajín. Chcem eh, zdôrazniť, že tento zoznam nie je vyčerpávajúci. To malo byť len prík- napríklad. Oveľa viac informácií je v samotných správach. Ako som už bol spomenul, EASO nerobí politické závery, takže ten prehľad by sa nemal vykladať ako vyčerpávajúci zoznam. Tu ďalej vidíte zoznam e, prierezových otázok, ktoré by mohli byť relevantné e, pre diskusiu o priraďovaní štatútu bezpečných krajín pôvodu. Pokiaľ ide o legislatívne a inštitucionálne e, rámcové podmienky, sú tu správy na rôznej úrovni pokroku, hlavne v súvislosti s liberalizáciou víz, implementácia reforiem eh, je vždy eh, predmetom informácií, hoci je to predčasné štádium. Pokiaľ ide o politickú situáciu, sú to správy o voleb, eh, priebehu volieb, sú tu rôzne úrovne politickej stability či nestability na Západnom Balkáne, prípadné konfrontácie medzi vládou a opozíciou, protesty proti vláde, bojkoty parlamentnej práce. Napríklad v bývalej Jugoslovanskej republike Macedónsko nasledovala v roku 2015 i politická kríza a parlamentný bojkot. Až v júli 2016 sa dosiahla napríklad dohoda. Bojkot parlamentnej práce sa objavil aj v Kosove v roku 2015. Silné protivládne protesty od septembra 2015 aj v Čiernej hore. Potom bola vytvorená vláda dôvery a v kontexte týchto volieb tu boli e, obvinenia vo veci štátneho e, prevratu či e, utočiacich na web stránky. V Turecku e, tu bolo výrazné reformovanie o štátnom prevrate voči demokratickým inštitúciám. Vyjadrili sa e, obavy, pokiaľ ide o proporčnosť reakcie a to malo výrazný dopad na políciu, armádu, ob, občianské inštancie, lekárov, učiteľov, médiá a tak ďalej. Tisícky ľudí boli zatknutých v rámci veľkej čistky. V novembri takisto tu boli zatýkania členov e, opozície. Pokiaľ ide o informácie o korupcii a zneužívanie e, právomoci, vo všetkých siedmich krajinách informácie e, o tejto oblasti. Je tu síce pokrok vo všetkých krajinách, ale implementácia napríklad e, stíhanie často je nepostačujúce. Sú tu tiež správy vo eh, viac, z viacerých krajín, pokiaľ ide o kontext eh, protivládnych kontextov. V prípade Turecka obvinenia porušenia ľudských práv takisto protiteroristické operácie dozor eh, takisto a porovnávacie mechanizmy hoci nie vždy sú e, podľa príslušných správ efektívne. Nezávislosť súdnictva je otázka, ktorá vedie k obavám v mnohých krajinách. To je príklad napríklad z Macedónska, kde bol e, škandál odpočúvania e, v súdnictve a po, neúspo po štátnom prevrate v Turecku, o pokus, po pokuse o štátny prevrat v Turecku, množstvo prepúšťaní, takisto súdne reformy v Albánsku, Srbsku, Kosove, Montenegre. Implementácia často je pomalá. Sú tu správy o nedostatku transparentnosti, ako aj politické ovplyvňovanie. Pokiaľ ide o bezpečnostnú situáciu v krajinách Západného Balkánu, Všeobecná situácia je stabilná. Určité lokálne napätia a násilné incidenty, napríklad v roku 2015 tu bola veľmi výrazná eh, bezpečnostná situácia v Kumanove, vo firme, ktorá zahraniala členov kosovskej e, oslobodzovacej armády, takisto srbská komunita v Kosove, takisto návrat e, teroristov napríklad v Bosne a Hercegovine. Pokiaľ ide o Turecko, bezpečnostná situácia sa zhoršuje vzhľadom na zhoršenie troch faktorov na juhovýchode Turecka od kolapsu prímeria v júli 2015 správy vojenských operácií e, so zákazom vychádzania, takisto teroristické e, kroky e, kurdskej strany práce, Daesh a, to, to, a pokus o prevrat samozrejme 15. júla 2016, kde zahynulo e, veľa osôb a nasledoval e, výnimočný stav sloboda médií e, problém vo všetkých krajinách vzhľadom na zaujaté zdroje informácií, nedostatok prehľadu o vlastníctve, prípady ohovárania, fyzického násilia, uzatváranie e, a konfiškácie e, zdrojov, podobné problémy pre, v prípade aktivistov ľudskoprávnych druhej polovici roku 2015, ale osobitne po pokuse o prevrat v Turecku, množstvo e, novinárov bolo e, zatknutých, za, zatvárané boli e, e, denníky. V Kosove hrozby voči e, novinárom, takisto e, prípady zastrašovania e, v Srbsku, e, odpočúvanie novinárov, e, takisto a fyzické útoky v Čiernej hore nebol zaznamenaný e, pokrok pri e, riešení prípadov útokov na novinárov, zastrašovanie novinárov takisto v Bosne a Hercegovine. Ďalej, pokiaľ ide etnické a náboženské menšiny, diskriminácia voči Rómom, Egyptianom e, a ďalším národnostiam vo všetkých krajinách e, Západného Balkánu, prístup na pracovný trh či k bývaniu, zvýšená zraniteľnosť nezaregistrovaných e, utečencov rómskych, napríklad kosovskí Rómovia v Čiernej hore. I v Turecku správy o diskriminácii Rómov, ale i k ďalším skupinám šítským, Ďalej množstvo reforiem, ktoré treba ale posilniť, e, ktoré by mali posilniť kurdské práva, ale od porušenia prímeria e, v roku 2015 e, boli správy o násilí. Situácia sexuálnych menšín bola takisto zdrojom obav vo väčšine týchto krajín. Správy sa objavili o diskriminácii, nenávisných extremistických prejavoch zo strany politikov či náboženských skupín fyzické násilie, reakcie súdnych e, policajných zložiek často boli popisované ako laxné. Pozitívne antidiskriminačné opatrenia a osvetové opatrenia, e, napríklad proti, e, pochody e, proti homofóbii, e, Pride e, pochody v prospech e, práv osôb LGBTI. Hm, posledná prirezová téma sa týka situácie žien a detí, domáce násilie, e, rôzne formy násilia e, zo všetkých krajín, napriek pozitívnym opatreniam, ktoré mnohé tie krajiny prijali vo forme akčných plánov, e, zvyšovanie povedomia a vytvárania útulkov pre ženy. Takisto rozšírenie nutených manželstiev, v Turecku hlavne, ale aj na Západnom Balkáne. Práca detí napriek pozitívnym pokusom o opatrenia široko rozšírený e, jav, ďalej žobranie zo strany rómskych detí. V neposlednej miere správy o obchodovaní e, s ľuďmi napriek preventívnym opatreniam. Takisto sexuálne vykoristovanie. Toľko moja prezentácia. Prečítajte si, prosím, ak chcete podrobnejšie informácie v správy eh, o všetkých siedmých krajinách. Krajina, moja prezentácia, ako hovorím, mala byť len takým náznakom. Metodológia za touto správou eh, nám umožňuje eh, ja, takisto je možné vysvetliť obsahové otázky do možného rozsahu toto je úloha tých konkrétnych e, postrehov je zo strany spoluzákonodarcov. Um, Ďakujeme, pán Lutin. Politická úloha e, analyzovania správ COI, e, teda krajín pôvodu, to všetko majú na starosti tie, tieňoví spravodajcovia ďalší. Otvorím teda hneď diskusiu Pani Guillaume, ak chcete otvoriť diskusiu. Ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem za zorganizovanie tohto informačného zasadnutia. Chcem poďakovať i pánu Lutinovi za jeho tímovú prácu v rámci EASO. V prvom rade za to, že ste vypracovali tento typ správ. Na obrázkoch to nevidieť, ale sú to husté, veľmi eh, hutné správy, a chcem vám poďakovať za e, každodennú prácu v podpore členských krajín v rámci komunitárnej azylovej práce. Určite pracujete o Európskom zozname bezpečných krajín pôvodu. E, sa stretávate určite s určitou opozíciou, blokmi. Určite si spomínate, pripomeniem to kolegom, že e, sme e, v rámci tej architektúry e, chceli získať i e, <clears throat> prístup e, príspevky rady. Chceli sme seriózne posúdenie zo strany agentúry. Nám sa zdá, že je to dostatočne početné a, a treba získať i ďalšie postrehy k situácii vo všetkých navrhovaných krajinách. Takže uviedli ste niektoré informácie, to však ešte neotrkadluje to, koľko správ vlastne vaša agentúra pripravila dúfam, že naši kolegovia budú mať možnosť si viaceré z nich prečítať. Myslím, že to sú tie nástroje, ktoré nám umožnia vyjadriť sa v tom zmysle, aby ten zoznam krajín <coughs> bezpečných európskych ktorý tu nie je na to, aby jednoducho e, riešil otázku migrantov, ale aby skôr sme zlepšili ten náš systém e, migračný. A takisto, čo ste vlastne povedali v rámci prezentácie, bez pochyby sa tam po, poukázalo na skutočne vážne problémy, ktoré ešte máme vo veľkom počte krajín. Ide tu bez pochyby o takú krajinu ako Turecko, a potom je tu ešte 6 ďalších krajín, ale to Turecko je skutočne také vynimočné a tie rozdiely sú skutočne prekvapujúce a dúfam, že sa nám podarí v rámci trialogu završiť tú našu prácu, vychádzajúc z toho východiska, ktoré bolo v rámci výboru LIBE prijaté a ďakujem pekne za vašu prácu a prezentáciu. Ďakujem pekne Silvi za to, že túto správu si zaradila do určitého kontextu, pokiaľ ide o EPP, teraz tu máme tie neuspravodajkými pani Daty, ktorá príde síce neskôr, takže za ALDE tieňový spravodajca, pán Dupre, Žerár, nech sa páči, ak sa chceš vyjadriť. Merci, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi so záujmom počúval tú prezentáciu, ktorú šéf EASA predniesol, takže ďakujem mu veľmi pekne. A bohužiaľ neprečítal som tú správu detailne, takže nemôžem sa vyjadriť, e, ale potom, čo som si vypočul tie informácie, tak som si zaznamenal určité body, také prierezové, ktoré ste naznačili, pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania sa, tak máme problém v siedmých krajinách pokiaľ ide o dodržiavanie práv menšín, tak sú to diskriminácie vo všetkých krajinách. A pokiaľ ide o situáciu menšín, sexuálnych menšín, takisto problémy zo všetkých krajinách, ktoré sa spomenuli. Pokiaľ ide o otázku žien a deti, tak sú to násilnosti na ženách. To je problém takisto vo všetkých krajinách. Nezaznačil som si potom tie prvé prvky, pretože ich bolo dosť. Takže moja prvá reakcia je, že sme jednoducho prekvapení, zarazení, keď ešte stále takéto veci máme. Keď komisia vlastne navrhovala tieto krajiny označiť ako bezpečné krajiny. aby som bol očakával, že takáto analýza by bola pripravená už predtým, než sme vlastne zaslali ten návrh Musíme postupovať koherentnejšie, to je prvá vec. Druhá vec, takisto sme sa zhodli na tom, že vychádzame e, nestranného prístupu k tejto problematike, to znamená, nehovoríme o tom zozname. A otázka, ktorú mám, je, že kde sa vlastne teda nachádzame. Môže mi niekto vysvetliť, aký scenár tu máme, s ktorým sa momentálne zaoberáme. Neobraciam sa na vás, mal by som sa obrátiť práve na komisiu, má, potrebujeme tú koherentnosť. Je tu tých 7 krajín, ktoré boli navrhnuté a keď sa však pozrieme na tú situáciu na základe vašej správy, ani jedna z nich by nemala byť na tom zozname krajín bezpečných, aspoň podľa môjho úsudku. E, boli tu dôvody, ktoré ešte neboli objasnené, pokiaľ ide o pridanie tej poslednej krajiny. Takže ja sa snažím pochopiť, čo vlastne komisia chce. A pokiaľ ide o radu, tu vzdávam hold nášmu spravodajcovi, spravodajkyni, ktorá skutočne pracovala e, e, veľmi intenzívne na to, aby spolupracovala teda s komisiou a zároveň jej aj blahoželám k tomu, že bola zvolená ako podpredsednička parlamentu. Zdá sa, že všetci poslanci výboru LIBE hlasovali za ňu. To je iba hypotéza moja, ale dostala taký veľký počet hlasov, že to môžem povedať. Takže moja otázka. Aký scenár tu máme momentálne pred sebou? Môže nám to komisia povedať? My sa snažíme byť nestranní. Pokiaľ ide o ten zoznam krajín bezpečných, to je veľmi zaujímavé. Pokiaľ nebudeme mať nejaký všeobecný prístup, pravdepodobne príde až na budúce takýto návrh postupu. Ja by som bol rád, aby sa veci objasnili a nepáči sa mi, že sa tu jednoducho z parlamentu ako keby vysmievalo. Ďakujem pekne, Gerard. Ja viem prečo. Pani Guillaume gratuluješ, pretože ona má konkrétnu prácu, ktorú dostala tu vo výbore a skutočne vypočujte si týchto správ, ktoré tu počúvame a keď to porovnáme s tým, čo vidíme v televízii, čo sa tam deje, tak vidíme, aké sú tu rozdiely Takže ďakujem Žerát za to, že jednoducho si poukázal na skutočnú realitu tu vo výbore. My vieme, čo sa deje a síl jednoducho musí urobiť všetko preto, aby v rámci týchto správ sme sa pohli trochu dopredu. Ale snažme sa teraz pozrieť na to, čo konkrétne chceme urobiť a, a nebudeme nejako oddelovať tie veci. Pozrieme sa teraz na pani Bodovalero a potom dostane slovo komisia, takže nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa takisto chcem poďakovať za tú prezentáciu. Išlo o veľmi dobre prezentovanú informáciu ohľadne tej situácie v týchto krajinách. Ja som jednoducho nikdy neverila tomu zoznamu tých krajín, bezpečných krajín. Neexistujú také krajiny. Napríklad u nás Assange bol chytený, pretože sa nachádzal v hrozbe. To znamená, ak by sme mali nejaký zoznam takýchto bezpečných krajín, tak jednoducho každý by musel mať, mať nárok na individuálne vypočutie a to je vlastne to, čo my aj chceme. A potom by som ešte chcela povedať, že podporujem to, čo povedal práve pán Dupré, nesprávnym spôsobom postupujeme. Najprv jednoducho potrebujeme sa pozrieť na to, aké to môže mať dopady, čo to vlastne celé obsahuje, predtým, než urobíme nejaký návrh. A tu sa k tomu pristúpilo práve naopak. A pokiaľ ide o tie závery, aké závery z toho chceme vyvodiť, pokiaľ ide o mňa, tak tie závery sú úplne jasné. Ten zoznam bezpečných krajín pôvodu, tieto môžeme jednoducho, tento zoznam sa ho vzdať, pretože musíme pristupovať ku každému jednotlivo. To je vec predsa právo každého jednotlivca. A takisto sú tie situácie odlišné v jednotlivých krajinách. Napríklad pokiaľ ide o Turecko, tak tu vlastne vieme, že ide o krajinu, ktorá nie je veľmi bezpečná. Tie ostatné krajiny takisto nie sú tie z najbezpečnejších. Ak sa pozrieme na jednotlivé skupiny, ktoré sú tu hlavne už hlavne ohrozované. Takže aký záver z toho chceme vyvodiť? Čo z toho vyvodzujete vy? Ja z toho vyvodzujem úplne jasnú vec. Ten zoznam krajín bezpečného pôvodu jednoducho tu môžeme hneď teraz zahodiť. Ďakujem pekne. Pani Daty už prišla? Roberto, chceš sa vyjadriť? V mene pani Daty? Roberta, nech sa páči. Ospravedlňujeme sa za to, že sa jej to nepodarilo prísť sem na čas a ja prečítam jej tu po francúzsky pán predseda, budem veľmi stručný. Veľmi stručná. Ďakujem za to, že sa môžem vyjadriť. Viackrát sme sa stretli so spravodajkyňou pani Guillaume aj s spravodajcami a hovorili sme o úlohe EASA a metodológii, ktorá sa uplatňuje. Táto je dôležitá na to, aby sa zostavil takýto zoznam krajín bezpečného pôvodu. Takéto výhodné, Takýto zoznam je dôležitý a zoznam má byť efektívny v rámci našej migračnej politiky. Je veľmi dôležité, aby sme mali k dispozícii štúdiu, pokiaľ ide o každú z týchto krajín, ktorú navrhuje komisia, ako krajinu, ktorá by bola krajinou bezpečného pôvodu. Avšak polutovaním hodno musíme povedať, že pokiaľ ide o Turecko, tak tá evaluácia trvala veľmi dlho, pokým sa zverejnila. A my ako európsky poslanci sme sa rozhodli eh, postupovať v tejto veci ďalej. A my sme vlastne legislátori a snažíme sa o to, aby sa tento proces pohol dopredu, pretože doposiaľ sa to veľmi vlieklo a preto apelujem na predsedníctvo Malty, aby skutočne preukázala jasnú voľu na to, aby sa spustili zasa diskusie v rámci tohto spomaleného procesu, ak teda už nehovorím, že je úplne zablokovaný. Pokiaľ ide o migračnú politiku v Európe, táto nás nepokojuje nielen nás, ale aj našich občanov a jednoducho my sa musíme zhostiť našich zodpovedností. Tomu sa nevyhne nikto. Ďakujem. Thanks, sir, that, that... Ďakujem pekne, Roberta. To skutočne je dobre vypočuť si tu stanoviska dených správacov. Teraz zostane v slušnosti slovo komisia a potom dostane slovo pani Guillaume na záver, aby to zosumarizoval. Je tu niekto za komisiu? Albin Zima? Chcete sa vyjadriť? Nevyriešite tu problém, ale ak chcete sa vyjadriť, môžete sa vyjadriť. Good morning uh, to all. Um, we, uh, we were really interested in... Uh... Nás skutočne zaujímalo to, čo povedal pán Lutin aj pokiaľ ide o pripomienky zo strany teňových spravodajcov a pokiaľ ide o stanovisko komisie, myslím si, že ho poznáte. My sme tento návrh predniesli už dávnejšie a v to, svojho času sme tú situáciu vyhodnotili tak, že 7 krajín na tom navrhovanom zozname by splňali tie podmienky, pokiaľ ide o smernicu azylové postupy, aby boli označené tieto krajiny za krajiny bezpečného pôvodu. A dôvod, prečo my sme e, sa takto E, tomu uberali, bolo tu memorandum k tomuto návrhu, takže my skutočne sme vďační za tie príspevky e, zo strany EASA, pokiaľ ide o celý tento proces a myslíme si, že je to veľmi dobrý základ pre spoluprácu na úrovni kolegislátorov, aj pokiaľ ide o vyjadrenie sa k tejto záležitosti, ale v tejto fáze skutočne je to na úrovni kolegislátorov, aby sa rozhodli. Takže ja nemám žiadne ďalšie pripomienky v tomto ohľade. Ďakujem. Neočakávame, že sa to všetko vyrieši, ale predsa len máme takéto postupy, takže ďakujem, že ste sa vyjadrili. A teraz dostane slovo Sylvie Guillaume pokiaľ ide o integritu týchto správ, tu nikto nespochybňuje, to povedala aj pani Giomová. Ďakujeme za tieto správy. Ide tu skutočne o to, o ten hlavný problém. My poznáme situáciu v týchto krajinách a ide tu o to, ako v rámci politiky s tým naložíme, ale ja teraz dám slovo Silvi, aby skutočne to zasadila do kontextu našho ďalšieho postupu. Takže v stručnosti ďakujem. Pokiaľ ide o tie úvahy mojich kolegov, s ktorými sme takisto už dlho diskutovali. Vidím tu tie myšlienky, ktoré sa ďalej rozpracovali. <coughs> Hoci síce neskoro, treba povedať, že to bola veľká práca, ktorá sa realizovala, takže môžeme si venovať tomu čas, ktorý si to vyžaduje, ale hoci aj neskoro, myslím, že je to veľmi dôležité, že to máme, pretože nám to pomôže jedného dňa, ak budeme mať takýto zoznam jedného dňa krajín bezpečného pôvodu, tak jednoducho budeme vedieť, ako k tomu pristúpiť. A to je zmysel našej práce. Poviem to ešte raz. Ide tu o kľúčový prvok e, tých ťažkostí, ktoré musíme my zvládať. Ten koncept krajín bezpečného pôvodu a prijatie takéhoto zoznamu krajín bezpečného pôvodu, to zohráva dôležitú úlohu v rámci prístupu k migračnej politike ale tým nevyriešime tie problémy, je to iba jeden z dôvodov, prečo sa to robilo. Myslím, že z časti to môže pomôcť. A pokiaľ ide otázku azylu, práva na azyl, ja si myslím, že zmysel našej práce je, aby sme prispeli k týmto témam. A v stručnosti teraz uh, sa vyjadrím k tejto téme my vidíme, že sú tu konkrétne prekážky v ceste. Svojho času vlastne opozícia v našom výbore bola veľmi veľká, ale my sme boli ambiciozni, začali sme teda trialógy a pokiaľ ide o tie štyri hlavné kapitoly, ktoré sme identifikovali, dve z nich, e, tam sme našli skutočne veľké prekážky, môžem uviesť príklad, napríklad tá myšlienka, že by sa jednoducho že by sme sa nemohli vzdať tých národných zoznamov, a to nikdy, že sa jednoducho ich nedá vzdať v prospech nejakej európskej krajiny, ak by sme mali spoločné kritéria. Ja si myslím, že ak máme spoločné kritéria, tak tie národné zoznamy jednoducho by už nemali existovať. Takže to je takisto dôležitá prekážka. A takisto sme hovorili, by sme mali hovoriť aj v našom výbore o tom, ako chceme pokračovať v rámci našej práce Musíme byť skutočne nároční, musíme byť nároční v rámci našej práce, pokiaľ ide o obsah tých správ, pokiaľ ide o konkrétne pravidlá postupu, kde hovoríme o tomto zozname <coughs> krajín bezpečného pôvodu. Takže my v rámci našej spoločnej práce s tenými spravodajcami sme to nazvali architektúra, mechanika, to by malo byť jednoducho zapracované aj do tých pravidiel postupu. Takže to je všetko. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, Silvi. Myslím, že diskusia bola skutočne dobrá v tom duchu, pretože sme si stanovili vlastne, ako pristúpiť k tomuto spoločnému zozname, zoznamu a vidíme, že spravodajkynia sa takisto celkom jasne vyjadrila ale myslím, že je dobré mať takúto otvorenú a úprimnú diskusiu ohľadne celého procesu. Takže ďakujem pekne ešte raz, pán Lutin z EASA, ďakujem spravodajkým, ďakujem tieňovým spravodajcom za vaše príspevky, to nám skutočne veľmi pomohlo. Teraz je 11.7 a ďalší bod je bod, ktorý má veľký inštitucionálny význam aj pre náš výbor a má praktické politické dopady a vlastne začína až o 11.30, pretože potrebujeme mať v našej miestnosti zastúpenú radu aj komisiu, ešte stále nie sú tu, takže potrebujeme, aby tu každý bol a preto budeme po prestávke 11.30 presne pokračovať ďalej, takže poprosím vás 11.30 buďte tu, aby sme mohli začať bod číslo 16.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

colleagues, we uh, move to point 16, which is, um, as you know... Kolegovia, bod číslo 16, ako viete, je to veľmi dôležitý a citlivý bod, takže už prišli všetci, ktorí tu mali byť. Ďakujem za to, že ste boli trpezliví a čakali na tento bod. Kolegovia, niektorí z vás istotne vedia o tomto bode viac Niektorým to je nové, takže spomeniem ho a vysvetlím presne, že kde sa momentálne nachádzame. Takisto chcem spomenúť, že budeme o tom hovoriť aj na úrovni koordinátorov po tomto zasadnutí, ale veľmi dôležité, aby sme mali transparentnú diskusiu a aby sme jednoducho toto smerovanie na úrovni koordinátorov takto predpripravili. Takže ako viete, máme tu protokol 22 Dánska. Dánsko nebude participovať na Europole od 1. maja 2017, kedy vstúpia do platnosti nový predpisy pre Europol. Po negatívnom výsledku referenda v Dánsku v decembri 2015 sa konali neformálne diskusie medzi dánskymi úradmi a Európskou komisiou na to, aby sa našlo riešenie pre Dánsko, aby bolo čo možno najbližšie asociované v Európole. Tieto neformálne diskusie viedli k spoločnému vyhláseniu 15. decembra 2016 strany prezidenta Junckera, prezidenta Taska a dánskeho predsedu vlády. V rámci tohto spoločného vyjadrenia sa navrhovalo na to, aby sme sa vyhli nejakým operačným nedostatkom, že nová asociácia Dánska do Európálu bude mať podobu operačnej spolupráce, operačnej spolupráčnej dohody, aby to bolo završené medzi Europolom a Dánskom 1. maja 2017, tak aby na základe aby to teda bolo v rámci existujúceho rozhodnutia o Europole. Takže právny spôsob, akým spôsobom pristúpime k dvom konzekutívnym legislatívnym návrhom, kde budeme hovoriť o prvom dnes, ide tu o to, že najprv Dánsko vlastne sa dostane na zoznam, kde na základe ktorého z Europolom môže prijať medzinárodnú spoluprácu, spoluprácu a dohody a po druhé operačná spolupráca a dohoda o tomto medzi Europolom a Dánskom bude uzatvorená. Potom bude potom konzultovaný Európsky parlament. Na stole máme, a to viate viacerí, máme implementačné rozhodnutie rady, ktoré máme ešte z toho tretieho piliera z obdobia pred Lisabonom, ako iste viete a ako ste to aj videli. Takže odliadnúť od tohto náročného časového rámca, toto navrhované riešenie môže nastoliť viaceré politické ako aj právne otázky, a preto musíme dnes diskutovať o týchto, čo možno najotvorenejšie. Musíme si povedať, že kade chceme smerovať, ako to budeme riešiť z politického a inštitucionálneho hľadiska. A sa skutočne veľmi teším, že tu máme prezentácie aj z komisie predsedníctva, aj zo strany dánskej vlády. Som rád, že tu bola určitá príprava pred týmto zasadnutím a boli tu aj ďalšie zasadnutia v rámci tej prípravnej fázy na dnes je veľmi dôležité, aby členovia tohto výboru jasne povedali, aký majú pocit k tomuto bodu. A najprv dostane slovo komisia a predsedníctvo a potom predstavitelia vlády dánskej, teda dánskej vlády. A tí budú hovoriť o operačných a bezpečnostných otázach týkajúcich sa Dánska. A takisto by som chcel spomenúť, že tu bude aj zasadnutie koordinátorov, ktoré bude nasledovať po tomto zasadnutí a toto zasadnutie koordinátorov prinesie rozhodnutie o viacerých otázkach a chcem iba povedať to celkom do, na rovinu dopredu, aby to bolo transparentné v rámci diskusie, že budú musieť rozhodnúť a my pripravujeme stanovisko o tom, že kto bude spravodajcom tohto, tohto stanoviska. Budú sa musieť rozhodnúť, či budeme mať právny stanovisko k tejto záležitosti a takéto právne zasadnutie, e, právne stanovisko musí prísť bez nejakého omeškania. A pokým je, sa to teda týka parlamentu, máme uznesenie, kde je celkom jasne povedané, aké sú priority Európskeho parlamentu, takže to je výnimočná situácia, takže ja to hovorím dopredu, pretože to je veľmi dôležité pred tými diskusiami, ktoré sa potom budú konať, aby si kolegovia uvedomili, e, že akú situáciu budú musieť prerokovať v tom koordinátori po tomto zasadnutí. Takže po tomto úvodnom príhovore rád teraz odovzdám slovo Komisii Európskej ľudí Sereko e, vyjadrí stanovisko komisie k tejto dôležitej téme. Ľudí, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Dobré ráno všetkým váženým poslancom, poslankyňam výboru LIBE. Pán predseda už bol predniesol tému, predstavil tému a nebudem teraz sa vracať k tomu, čo sa týka protokolu 22 komisia v plnej miere dodržiava a rešpektuje demokratickú voľbu dánskych ľudí z decembra z referenda z decembra roku 2015. Avšak ten výsledok je taký, že pokiaľ ide o 1. maj roku 2017, kedy vlastne sa skomplikujú pravidla Europolu, tak už vtedy Dánsko jednoducho nebude členom Europolu a ostatné členské štáty. Áno, bude to vnímaná ako tretia krajina v porovnaní s tými krajinami, ktoré sú členskými krajinami Europolu. To znamená, nebudú sa na túto krajinu vzťahovať pravidla Europolu a momentálne od 1. maja 2017 nebudeme mať právne rámec, pokiaľ spoluprácu medzi Dánskom a Europolom, ktorý zastrešuje vlastne 27 členských štátov. A preto to politické rozhodnutie, ktoré sme prijali, tu sme sa snažili zohľadiť túto situáciu, aby sme sa vysporiadali s touto situáciou v prospech všetkých, predovšetkým v prospech občanov Európskej únie, ako aj dánskych občanov. Nechcem teraz hovoriť o komplexnosti bezpečnostnej situácie, ktorú zažíva Európska únia. Vy ste aktérom v tom hľadaní tej najlepšieho riešenia, táto bezpečnostná situácia má celoeurópsku dimenziu a preto je potrebné, aby všetky členské štáty boli aktívne, ale zároveň aj schopné využívať nástroje, ktoré sú k dispozícii v Európskej únii. A preto Dánsko nemôže sa stať nejakým bielým miestom na mape bezpečnosti Európskej únie. A Treba si takisto uvedomiť, že Dánsko je veľmi spolahlivým partnerom a jedným z kľúčových prispievateľov, pokiaľ ide o databázy Europolu. A teraz v stručnosti by som spomenul niektoré prvky týkajúce sa tých informácií, pokiaľ ide o posielanie informácií do e- Europolového informačného systému, tak Dánsko je na 7. priečke v pred všetkými členskými krajinami, čo je skutočne pozoruhodné. A takisto, napríklad len za minulý rok to bolo 1200 informačných vstupov do analýzne, analýzačného systému Europolu a takisto sa zúčastnili na 25 z 29 Europolových kľúčových zasadnutiach. A takisto je kľúčové táto krajina má kľúčovú pozíciu, pokiaľ ide o expertné poznatky, ktoré prispievajú do Európskej platformy pre expertov. Takže uvedomujúci toto všetko, tak ako to povedal predseda Juncker, ako aj predseda Tusk, ako aj dánsky minister, treba sa spoločne nájsť na novom rámci e, spoločnej spolupráce na to, aby sme minimalizovali ten negatívny dopad odchode Dánska z Europolu od 1. maja 2017. Považujeme za kľúčové aj naďalej zabezpečiť spoluprácu medzi Dánskom a Európolom Europolom v tých kľúčových otázkach na to, aby sme spoločne mohli čeliť hrozbám v oblasti bezpečnosti. Spoločné vyhlásenie z 15. decembra e, počíta alebo predstavuje nové usporiadanie, ktoré budú špecifické iba pre Dánsko. A Dánsko už teda nebude na úrovni plnoprávneho člena Europolu. Budú musieť táto krajina zabezpečiť dostatočnú mieru spolupráce s Europolom, ako aj Europol s predstaviteľmi Dánska, pokiaľ ide o výmenu relevantných údajov, samozrejme zadržiavania všetkých záruk a zábezpek. Avšak tá dohoda, s ktorou počítame, táto by nemala poskytnúť nejaký priamy prístup dánskym úradom do tej databázy Europoru, alebo by to nemalo byť na úrovni toho, že by ako keby bol táto krajina mala štatút plného člena. To znamená, Dánsko ako tretia krajina vo vzťahu k Europolu nebude mať možnosť účastniť sa na, rozhodujúcich, na rozhodovaní, pokiaľ ide o usporiadanie prístupu k riešeniu bezpečnostných víziev. Dánsko aj naďalej bude súčasťou Schengenu a e, vnútorného trhu a bude musieť e, Dánsko implementovať jednotlivé predpisy týkajúce sa tejto oblasti od 1. maja 2017 a bude musieť prijať takisto aj rozsudky Európskeho súdu, pokiaľ ide o túto problematiku. Ako viete, vážený pán predseda, Europol, Komisia, Rada a Dánsko spustili patričné právne postupy a my všetci sme účastní na týchto krokoch a snažíme sa tento proces čo možno najviac urýchliť na to, aby to nové zriadenie bolo v platnosti už 1. maja, respektíve čo možno najskôr po tomto termíne. Snažíme sa takýmto spôsobom vyhnúť sa maximálnej možnej miere nejakému váku, ktoré by mohlo nastať od 1. mája po to obdobie, kedy vlastne vstúpia do oblasti tieto nové postupy v rámci operačného rámca. My si uvedome, že naši dánsky partnery sú takisto pripravení priamo v teréne, pokiaľ ide o aproximáciu legislatívy sa ochrany údajov, a ktorá bude pripravená od 1. maja, ale kolegovia z Dánska nám istotne povedia k tomu oveľa viac. Takže my si uvedomujeme, že dánsky občania vnímajú spoluprácu s Europolom ako kľúčovú, preto my spoločne pracujeme na riešeniach na to, aby sme takýmto spôsobom zabezpečili bezpečnosť kolektívnu a, a takýmto spôsobom chceme tú situáciu riešiť. V mene komisie si teraz rade vypočujeme vaše želania, vaše pripomienky, to znamená želania parlamentu a poslancov a budeme sa snažiť ich čo možno najviac zapracovať, čo možno najskôr v rámci toho procesu rokovania. Takže tešíme sa na vaše pripomienky, pripomienky poslancov a poslanky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pán Soreka a teraz za predsedníctvo rady pán Siliberti. Good morning and thank you for the invitation. Ďakujem pekne eh, za eh, eh, pozvanie. Takže mm, bude môj príspevok štrukturovať nasledovne mm, budeme postupovať podľa e, toho vyhlásenia e, z 15. decembra, e, o ktorom hovorila aj komisia a potom budem hovoriť o príspevku Dánska k Europolu a k posilneniu európskej bezpečnosti vo všeobecnosti a potom pôjdem k jednotlivým krokom, ktoré sú dôležité. Prišiel som e, sem e, so e, zámerom vypočuť si a postúpiť potom ďalej vaše príspevky a návrhy. Takže aké kroky boli doteraz podniknuté. 15. decembra 2016 bolo vydané vyhlásenie, kde sa konštatuje komisia Dánsko chcú iniciovať potrebný postup tak rýchlo, ako je to možné a prijať príslušné kroky vrátane kontaktov s relevantnými inštitúciami toto rozhodnutie Europolu e, e, hrozí, že e, vytvorí vákuum aj v rade, v dozornej rade táto zvážila svoje, prijala svoje interné postupy a bol zaslaný e, list, ktorý navrhuje e, zapísať Dánsko medzi e, krajiny, s ktorými sa má nadviazať spolupráca. To bolo 25. decembra 2016. Hneď potom rada v rámci interných vstupov navrhla závery. Boli zaslané parlamentu 5. januára 2017. Dovolte mi e, poskytnúť vám niektoré príklady, ktoré znázorňujú e, dôležitosť výmeny informácií medzi Europolom a Dánskom. Európsky informačný e, systém, Euro, informačný systém Europolu, to je hlavná databáza, v 2016 viac než 90 tisíc vyhľadávaní sa v systéme uskutočnilo eh, bez ohľadu na eh, veľkosť. Pán Sorga hovoril o tzv. koordinačných e, strediskách. Dánsko sa zúčastňovalo na 25 spomedzi tých 29 a aktívne prispieval Siena e, tento systém podávania správ. E, Dánsko využíva aktívne tento informačný systém Siena. V 2016 bolo vymenených viac než 15 tisíc správ, čo je viac než 11-percentný náraz rast v porovnaní s 2015 tým e, rokom. A je to v súlade s cieľmi e, zlepšiť výmenu e, informácií. E, okrem e, výmeny e, informácií prostrednícom Sieny sa Dánsko zúčastňuje aj na riešenie prioritných oblastí, ako je za ločinnosť migrácia. V 2016 25 tisíc správ, 25 vymenených správ sa týkalo zločineckých činností, kradnutia. Pokiaľ ide o o nelegálnu migráciu. 29 správ sa týkalo Dánska. Takže z tohto aspektu môžeme vyvodiť závery, že Dánsko je krajinou, ktorá dobre zdieľa svoje údaje s Európom. Takže je prirodzené, že vznikne určité vákuum. A teraz by som sa chcel venovať e, krokom do budúcnosti. Vzhľadom na to, že je to veľmi e, naliehavá záležitosť, e, bol zaslaný tento list parlamentu a rada žiada o názor, a čo možno najrychlejšie, pokiaľ je to možné, do jedného mesiaca a následne, ako už pán predseda správne poznamenal, postupíme e, do druhého kola a síce e, k tej dohode samotnej. E, výsledky rokovaní bude musieť schváliť správna rada Europolu a budú prezentované rade. Skôr než rada príjme závery, rozhodnutie bude opäť konzultovať Európsky parlament. Ako náhle bude ukončený tento krok, Europol a Dánsko by mohli uzavrieť a podpísať túto dohodu a dúfajme, že k tomu dôjde pred 1. májom. Pán Sereka už spomínal dôležitosť protokolu 22. Jediným spôsobom, ako Dánsko môže plne sa zúčastňovať na novom nariadení o Europole, je e, postúpiť tieto e, e, kroky podľa protokolu kontrolu. Dánsko nebude mať e, ani prístup a ani nebude priamo e, sa zúčastňovať na systéme príjmania rozhodnutí. Každopádne e, táto budúca dohoda o operatívnej spolupráci umožní výmenu operatívnych údajov a tým pádom sa tam vyhneme váku v rámci operatívnych aktivít. Takže k, e, na záver e, je mi veľkou cťou môcť vám prezentovať tieto závery a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami v tejto naliehavej e, záležitosti. Ďakujem pekne a dám slovo eh, hneď pánovi Mikkelsenovi zastupcovi, eh, pani Mikkelsenovej, zastupky danských orgánov. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, je mi potešením, že som tu dnes a ďakujem, že ste pozvali danské orgány na toto zasadnutie. Ako už povedali kolegovia, dôvod, prečo Dánsko sa nemôže zúčastňovať na prácach v rámci nariadenia o Europole po 1. maji e, tohto roku je e, protokol 22. E, Čo znamená, že Dánsko nebude viazané nariadením o Europole a nebude ho ani aplikovať. To eh, bol hlavný eh, dôvod v eh, súvislosti s rozhodnutím E, danskej e, vlády, že sme sa snažili zmeniť e, danský opt-out na opt-in následne po referende. Každopádne referendum dopadlo negatívne. Je dôležité zdôrazniť, že dánska vláda v plnej miere akceptuje výsledky danského referenda. Dánska vláda sa domnieva, že negatívny výsledok danského referenda nebol zamietnutím dôležitej práce, odmietnutím tejto dôležitej práce, ktorú vykoná vykonáva Europol. Chcem tiež zdôrazniť, že Dánsky parlament podporuje snahy dánskej vlády uzavrieť e, dohodu o operatívnej spolupráci s Europolom. Všetky strany, aj tie e, politické strany, ktoré e, bojovali proti opt out boli za opt-in, podporujú túto deklaráciu z 15. decembra. Vnútorná bezpečnosť Európskej únie je zdieľaná zodpovednosť možnosť e, Dobrá spolupráca medzi orgánmi presadzujúcimi právo či jednotlivých členských štátov je dôležitá pre kolektívnu bezpečnosť Európskej únie. Europol zohráva rozhodujúcu úlohu e, pri výmene informácií medzi členskými štátmi a orgánmi e, presadzovania práva. Dánsko bolo členom Europolu od e, samotného začiatku e, založením Európskeho dohovoru a Dánsko od toho času v plnej miere e, prispievalo k tejto e, spolupráci s Europolom. E, náš záväzok smerom k Europolu e, podčerkuje aj ten fakt, že je to poskytovateľ najdôležitejších informácií. V roku 2015 Dánsko bolo jedným z členských štátov, ktoré najviac informácií dožadovalo v rámci EAS. Mm. E, spolupráca je e, veľmi dôležitá pre e, Dánsko a pre členské štáty v rámci zabezpečenia a kolektívnej bezpečnosti Európskej únie. Domnievame sa, že je v našom spoločnom záujme zabezpečiť pokračujúcu úzkú spoluprácu v rámci boja proti cezhraničnému zločinu a terorizmu. V opačnom prípade by sa Dánsko stalo ako si čiernou dierou na mape Európskej únie a všetci vieme, že takýto scenár by e, bol veľmi nešťastný. Dôsledky e, odchodu z Europolu boli e, diskutované a komisia chce nájsť východisko. Je tu potreba uzavrieť dohodu operatívnej spolupráci, ktorá bude mať minimálne dopady na tú situáciu, ktorá vznikne po odchode Dánska. Táto E, dohoda e, umožní spoluprácu, aj keď Dánsko nebude členom Europolu, ale vytvorí rámec pre budúcu spoluprácu medzi Dánskom a Europolom. Ako už komisia spomínala, Dánsko e, bude implementovať smernicu o ochrane údajov pred májom 2017 a bude to predstavené parlamentu, um, to už čo skoro. Operatívna dohoda musí byť dokončená pred 1. májom, kedy eh, tá eh, nová, eh, nové nariadenie o Europole sa začne aplikovať. To znamená, že nemáme veľa času. Samozrejme, rešpektujem, že potrebujete dostatok času na potrebnú analýzu a diskusiu tohto návrhu. Dánsky, na, dánska vláda vám poskytne pomoc v prípade potreby je ochotná odpovedať na všetky otázky, ktoré medzinárodné spoločenstvo môže mať. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým trom. Máme tu šiestich poslancov, ktorí sa hlásia o slovo a aj ďalších, keby ste sa e, obmedzili prosím na dve e, minúty, aby sme umožnili aj e, odpovede aby sme mohli na čas skončiť. Pán eh, Dias, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, na úvod eh, by som chcel povedať, že ste veľmi dobre vysvetlili aktuálnu situáciu Veľmi dobre ste vysvetlili formálne otázky a tiež otázky obsahové. Pokiaľ ide o formálne otázky, opatrnosť a skromnosť ma vedie k tomu, aby eh, som ako poslanec s určitými skúsenosťami predsa len sa e, vyjadril, pretože som bol spravodajcom e, ohľadne rozhodnutia rady, ktoré pokrýva súčasný Europol a tiež som bol e, spravodajcom pre nariadenie o Europole, ktoré, ktoré nadobudne účinnosť 1. maja 2017. Veľmi pozorne som si vypočul vystúpenie komisie, vystúpenie rady aj vystúpenie zástupkyne danskej vlády. Najprv by som chcel e, kategoricky potvrdiť, že Dánsko je zásadným aktérom pre bezpečnosť Európanov. Dánsko je skutočne e, veľmi dôležitým aktérom v rámci bezpečnosti európskych občanov. Si digo Neodvážim sa tu nastoľovať nejaké veľké hypotézy, keď eh, poviem, že tu vidím medzi inštitucionálnu dohodu medzi Radou, komisiou a parlamentom formulácie texty tu už boli spomenuté. Ja by som rád vyjadril e, svoj e, rešpekt, e, pokiaľ ide o rozhodnutie Dánov, ktoré vyjadrili v referende. Mal som možnosť hovoriť podrobne s mojim dobrým priateľom Mortenom Petersonom, ktorý Europol veľmi dobre pozná a je zároveň vlastencom. Tiež som mal možnosť dvakrát hovoriť s dánskym veľvyslancom eh, pri Európskej únii a minulý týždeň som mal možnosť hovoriť s ministrom spravodlivosti, takže veľmi dobre eh, mi je známa podstata tohto eh, problému a verím, že navrhované znenie dohody je správne, aj všetky formulácie sú správne. Samozrejme, musíme postupovať e, rýchlo. E, musia byť urobené legislatívne zmeny, budú dve alebo tri a e, je potrebné tieto legislatívne zmeny urobiť ešte pred prvým májom, aby Tánsko aj naďalej mohlo fungovať ako zásadný aktér prispievajúci k bezpečnosti Európanov. V tomto kontexte Áno, pokúsim sa dodržať čas, ktorý mi udelil pán e, predseda. E, mi vyhovuje deklarácia z 15. aj zmena rozhodnutia rady v tom smere, aby Dánsko bez toho, um, že by bolo tretou krajinou, v tomto prípade fungovalo ako tretia krajina a vyhovuje mi tiež dohoda o operatívnej spolupráci. Je mi jasné, aké sú obmedzenia tejto dohody o operatívnej spolupráci. Tie sa odrážajú najmä v tom neoznamovaní komisii. E, každopádne vítam túto iniciatívu a myslím si, že sa nám podarí dosiahnuť e, ciele v čase, ktorý je stanovený. Ďakujem pekne pán Diaz Tmera. To bolo veľmi podrobné, veľmi dobre. Pán Peterson. Ďakujem, pán predseda. Budem pokračovať po dánsky. Milé kolegyne, kolegovia, Dánsko skutočne dúfa, že táto veľmi závažná problematika bude vyriešená, aby Dánsko 1. mája e, nebolo úplne osamotené a vylúčené po tom, čo e, nadobudne e, účinnosť toto nariadenia. Toto je ale vina Dánska. Je to výsledok dánskeho referenda z minulého roku. Dánskym Eh, voličom eh, bolo prezentované, ako by mohli zostať eh, plným členom Europolu, ale teraz je jasné, že to možné nebude. Mm, nie je to ani v záujme Dánov, ani v záujme Európy, ak Dánsko bude mimo Europolu to náš boj proti organizovanej zločinnosti a proti terorizmu oslabí Dánsko bude mať len druhotriedný prístup k Europolu a nebudeme schopní konať tak, ako je schopný konať členský štát a to nie je dobré. Preto som za prepojenie medzi Dánskom a Europolom. E, možno nie také dobré ako doteraz, ale predsa len prepojenie. A budem sa zasadzovať za to, aby v budúcnosti sa Dánsko mohlo stať plným členom Europolu, čo je určite užitočné tak pre Dánsko, ako aj pre Europol. E, takže ako som už povedal, tá situácia, ktorá vznikla, to je e, vina Dánska. Preto sa chcem poďakovať za to, že komisia, rada a vážené poslankyne a poslanci parlamentu preukázali pochopenie, pretože e, e, sa snažíme nejakým spôsobom vyriešiť túto e, komplikovanú situáciu pre našu krajinu. Takže spoliam sa na, vašu, na vaše pochopenie a teším sa na dobrú spoluprácu. Pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že e, všetci e, sme si zajedno v tom, že efektívny boj proti organizovanej zločinnosti, väčšinou ide o cezhraničné e, činy, že teda tu potrebujeme spoluprácu, aby sme efektívne bojovali proti organizovanej zločinnosti. To sa nedá robiť na národnej báze, len na základe národných dôkazov, takže spolupráca je nevyhnutne potrebná a chcem e, počiarknúť e, bod, ktorý kolega Petersen už e, spomenul, pretože toto je vysokopolitická otázka. Pýtam sa, či všetci súhlasíme vrátane dánskych politických strán a vrátane mnohých dánskych občanov, prečo vôbec takáto otázka bola predložená do e, referenda. Mali by sme sa e, zamyslieť nad tým, ako vytvárať referenda. Teraz sme ale v situácii, ako e, nájsť nejaké cesty, aby sme to referendum a jeho výsledky prakticky obišli. Takže myslím si, že toto je naozaj veľmi politická záležitosť. rada by som spomenula aj ďalší politický e, bod. Ak ste člen určitého klubu, musíte dodržiavať jeho pravidlá, ale v Európskej únii to tak neplatí. Neustále tu v rôznych oblastiach sa objavujú opt-outy, čiže e, niekto si povie, áno, chcem byť členom klubu, ale chcem mať pre seba e, nejaké iné rozdielne pravidlá. Myslím si, že by sme mali sa zamyslieť aj nad týmto spôsobom spolupráce. Ak ďalšej našej záležitosti. Teraz uh, musíme riešiť Dánsko a budeme sa tváriť, ako by to bola tretia krajina. Chcela by som vedieť od právneho odboru, už tu bolo spomenuté, ako to uh, vôbec môže byť urobené a ako sa to dá zorganizovať, aby tam bola určitá miera právnej istoty. A tiež by som chcela uh, počiaknúť to, čo povedal kolega Petersen. Nemôže to byť riešenie na veky. V plnej miere súhlasím s tým, že Dánsko by do určitej miery malo byť súčasťou Europolu, ale nie e, v tej plnej miere ako ostatné plnohodnotné členské e, štáty. Ale rada by som tiež e, videla nejaké dohody, ktoré sú zamerané na to, aby z dlhodobého pohľadu bolo Dánsko plnohodnotným členom členom e, Europolu, aby sme nemali len takéto bláznivé riešenia. Čiže z môjho e, pohľadu by sme e, mali pomýšľať na nejakú sunset clause, ktorá by umožnila, aby Dánsko bolo plnohodnotným členom Europolu, aby sme nemuseli robiť s takýmito podvodmi, tak povediac. Ďakujem pekne. Ešte teda niektoré e, e, body budú riešené s koordinátormi. Každopádne, Birgit, ďakujem. Pani Ens, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ehm, áno, je to komplikovaná záležitosť. Je jasné, že referendum by sa malo rešpektovať. Nech eh, už eh, bolo zavolaná akokoľvek pre druhoráda. Treba ho rešpektovať. Treba s tým nejako sa vysporiadať. To je pre nás jasné. A druhý bod, ehm, chcem úprimne povedať, buď ste vo vnútri alebo mimo. Tá diskusia je skutočne oprávnená a celú vec eh, komplikuje. Eh, samozrejme nie je eh, to výhodná situácia, keď eh, pri takomto závažnom dohovore je tam aj referendum, ale to nie je na nás teraz to komentovať, to je národná záležitosť. No, z Europolu, ako všetci, samozrejme nie sme úplne nadšení, sú tam niektoré veci, ktoré považujeme, na ktoré nazeráme kriticky, napríklad kontrolná funkcia Europolu, to je jasné, ale jedna vec je tiež jasná, logická, že to musí zjednať eh, rámec eh, len eh, konania orgánov činných v trestnom konaní. Mm, musíme sa pozrieť na to, ako sa nám podarí situáciu zvládnuť. Čo mi nie je jasné a rada by som poprosila o vysvetlenie, ako táto dohoda má vyzerať. Takže Dánsko nemá mať prístup k databázam, ale nejakým spôsobom tie e, údaje sa majú e, vymieňať. Môžete mi to vysvetliť? Tu ide predsa o osobné údaje e, a tam by sme mali e, zotrvať e, pri dodržiavaní ustanovení e, dohovoru upravujúcom ochranu údajov, ale na druhej strane sa poskytujú tieto informácie, čiže je to trochu komplikované a toto by bolo treba prešetriť, vysvetliť. Rada by som mala nejaký právny posudok v tejto veci. Myslím si, že to sa dá urobiť veľmi rýchlo, tak aby pred prvým majom sme to vyriešili a teda aj tu v parlamente eh, sa eh, dohodli. Eh, takže musíme teraz mm, zamerať na to, ako by sme sa k takémuto niečomu dopracovali. Som teda, mám blízko k názoru SND. V dánskom parlamente chcú tiež e, určitú úpravu v tomto smere a my by sme to nemali e, blokovať, aj keď sme si vedomi toho, že sa e, uberáme smerom k určitej šedej zóne, respektíve je to vývoj, ktorý si neželáme, aby sa tu každý v rámci EÚ nejakým spôsobom chcel diferencovať, ale asi sa nám nepodarí sa tomu vyhnúť, musíme akceptovať realitu, aká je, ale rada by som to po právnej stránke ešte mala ujasnené. Ďakujem, pán Vistesen, nech sa páči. ECR-gruppen har altid respekteret øh, princippet omkring national selvbestemmelse. Naša skupina vždy a, zastávala princíp seba určenia, že totiž národ má právo sám si určiť, kam má smerovať cesta a akou rýchlosťou sa má cestovať to sú tie výnimky dánske, e, britské i mnohých iných krajín. My by sme radi, aby tieto dojednania e, zostávali, než je tomu teraz. Dokážeme určite podporiť to, e, chceme na, na to, aby na základe európskeho práva sa to realizovalo. Preto chceme, aby sme čo najrychlejšie a bezproblémovo konali. Samozrejme, že sú tu určité právne otázky, ktoré treba vyjasniť. Všetko musí prebiehať v poriadku, ale v rámci tohto postupu treba všetko Eh, zvládnuť a o to sa budem zastávať i v mojej skupine. Ďalší rečník. Thank you, chair. I will also... Ja budem hovoriť predseda v materinskom jazyku. Chcel by som sa poďakovať tým skupinám, ktoré sa zasadzovali za to, že e, naďalej môže byť Dánsko činné v rámci uh, Europolu, ale v budúcnosti by e, sme počuli, že e, Dánsko nebude mať priamy prístup no, k Europolu ani k operatívnym postupom, ani prístup k, pre, k vedeniu Europolu. Nuž, mnohí ktorí tomu načúvajú, pre nich to asi znamená, že to nie je také dôležité, ale znamená to, že Dánsko v budúcnosti nebude mať plný prístup k Europolu a preto dúfam, že bude môcť byť e, referendum, kde bude byť, podľa ktorého bude môcť byť Dánsko plným členom Europolu. Ďakujeme. Všetky tieto príspevky boli e, zjavné čo do ich obsahu. Neviem, či si vyjadrujú nejaké výrazné odpovede. Neboli v tom nejaké špeciálne otázky. Každý povedal svoj postoj. Ak však chcete reagovať k nejakému konkrétnemu bodu, Luigi za komisiu. V prvom rade chcem poďakovať tým, ktorí vystúpili. Vaše obavy sú veľmi relevantné pre vás. V chvíli, keď chceme podporiť Europol, aby e, podporil operatívnu dohodu. Sú to relevantné body, hlavne pokiaľ ide o ochranu údajov. Počuli, vypočuli sme si tu potvrdenie, že smernica bude implementovaná pred 1. májom v Dánsku, nož tak to je veľmi relevantné to uistí nás, komisii vás. Je tu i poznámka pani Sipel, ktorá je podľa mňa veľmi relevantná, nielen z pohľadu politického, ale i z bezpečnostného pohľadu. Obavy týkajú sa, sa obmedzeného času operatívnej spolupráce. Vypočuli sme si, je bezpečnostné partnerstvo s Dánskom a aké je Dôležité bude dlhodobo, ako môže Dánsko zlepšiť spoluprácu s Europolom. Takže mali by sme sa zamýšľať nad pod, v rámci dohody nad potrebou zapojenia e, revíznej doložky, aby sme videli implementáciu tejto operatívnej dohody. Súčasne musíme uznať, že jediný spôsob, E, ako uspieť je e, vidieť možnosť pre zlepšenie v rámci protokolu. E, protokol 22 sa má plne uplatniť. Ďakujem. Okay, if um, the presidency or Danish authorities want to respond to any particular... Keď chce predsedníctvo ešte reagovať stručne. Thank you very much. I just want to start by praising the words by Mr. chcem reagovať na slova pána eh, Diaz de Meru. Eh, sú to slova skutočného štátnika. Otázka, ktorú eh, položila pani Sipel, to už zodpovedal pán Sorega, pokiaľ ide o ochranu údajov. Ak sa pozrieme na vyhlásenie Budúčná, budúca dohoda by mala dostat, zabezpečiť dostatočnú úroveň operatívnej spolupráce, vrátanie výmeny údajov a adekvátne zabezpeky. Vzhľadom na túto dohodu mal by to byť v duchu týchto vyhlásení a mnohých by to malo ukludniť. Ďakujem našim trom hosťom a môžem vás uistiť, že dánsky e, prístup je veľmi e, e, opatrne plný rešpektu. Ak máte kolegovia, ešte vám chcem povedať, že na mojej, ja nemám právo komentovať politickú situáciu, chcem však komentovať situáciu ako takú. Vrátanie predošlého spravodajcu za Europel bola situácia jasne deklarovaná. Treba vymenovať spravodajcu pre stanovisku. Pani Ernst, napríklad pán Diaz de Mera, tu spomenuli právne stanovisko, učinili tak s veľkou zodpovednosťou. Každý by mal e, tomu načúvať, je to s veľkou zodpovednosťou zase rozhodnutie, ktoré e, koordinátori môžu prijať na rozhodnutie. Čo však je dôležité, kolegovia, aby to boli jasné záväzky Dánska. Ako sme počuli, pokiaľ ide o transpozíciu smernice, pokiaľ ide o účasť na Schengene a jurisdikciu súdu, tak tu myslím si, že máme dohodu za líbe chápeme operatívne potreby i potrebu spolupráce z Dánska s Europolom. Udiali sa mnohé stretnutia. Povedzme to však veľmi jasne, že návrh, ktorý tu je, odoberá parlamentu plnú úlohu a o jeho výhradné eh, práva v tom pilieri pokiaľ možno posudzovať názory e, skúsených členov. Takže riešenie, <clears throat> ktoré sa nájde po určitej dobe, sa musí transponovať do nástroja v súlade s novým nariadením, ktoré vstúpi do platnosti 1. mája 2017. <clears throat> Teraz je tu vynimočná situácia, vymenujeme spravodajcu v súlade so odporúčaniami. Toto budeme s koordinátormi diskutovať. Ďakujem vám, kolegovia, za to, že ste posúdili túto vynimočnú situáciu. Ďakujem vám za vašu prezentáciu i za rozprávu. Ďalšie vám poviem po zasadnutí koordinátorov. Ďakujem.